Good morning. Good morning. Dobré ráno všetkým prítomným. Začneme s našim zasadnutím výboru, pretože o 10. začína vypočutie. Takže ak nik nemení program, tak ho môžeme považovať za schválený. Teraz oznámenia predsedajúcej. odporúčania koordinátorov. Na zasadnutí 30. mája koordinátori rozhodli, že e, budú žiadať od konferencie predsedov, aby niektorí členovia e, mohli vycestovať do Maroka 17. až 20. júla. Potom koordinátori tiež rozhodli o misií do Portugalska od 30. oktobra do 1. novembra. Ďalší bod, bod 4 nášho programu. 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, správa zo služobnej cesty v roku 2017. Ak nik nenamieta, tak túto správu schválime. A teraz ďalší bod. A tým je hlasovanie. Ale zdá sa, že nás tu nie je dosť prítomných a preto počkáme pár minút. Hm? No hm? Okay. If there is no objections, we can... Mm. Dobre, takže ak by niekde namietal, tak predsa len začneme hlasovať. Colleagues, we can wait maximum five minutes. Maximálne 5 minút môžeme počkať, vážení kolegovia. O 10. naozaj začína vypočutie. 5 uh, minutes, we are, we are waiting for 5 minutes. 5 minút, počkáme. To come to committee meeting to vote.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 bod 5 nášho programu, rozpočet na rok 2018, mandát na trialóg. Spravodajkyňa Le Grip, je, my sme gestorský výbor, návrh 11 za. V dvoch častiach, dobre, takže prvá za, proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržia, schválené. Návrh 13 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Návrh 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 15 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 16 za, proti. Kto sa zdržiava? Hlasovania schválené. Návrh 17 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. E, ústny pozmeňujúci návrh číslo 18 iba jedna časť za. Proti. Tu sa zdržiava schválené. Návrh 19. V dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Tu sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za. Proti. Tu sa zdržiava hlasovania. To si budeme musieť overiť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Dobre, nemáte síce kartu, ale ste proti, takže je to zamietnuté. Druhá časť. Návrh 20 za, proti kto sa zdržiava? Zamietnuté. Návrh 21 vo častiach. Prvá časť za. <clears throat> proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 22 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 23 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 24 za, proti, to sa zdržiava, to si overíme. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 1 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 30 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Teraz úvodné ustanovanie 1 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 2 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 4, pardon, 3, opravuje sa predsedajúca, za, proti, to sa zdržiava schválené. Návrh 4 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. Druhá časť za, proti, to sa zdržiava hlasovania. <clears throat> To si overíme. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 5. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 7. Za. Mm, dobre. E, teda sedmička za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Šeska odpadá. Návrh 9 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, to sa zdržiava schválené. Druhá časť za, proti, to sa zdržiava hlasovania, to si musíme overiť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 10 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu na e, stanoviska. Hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. ideme na ďalší bod. Ďalší bod na hlasovanie manželstva maloletých, návrh uznesenia, odsek 3 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava? Schválené. Štvrtý odsek v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Odsek 20 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Úvodný bod D v dvoch častiach prvá za, proti, kto sa zdržiava schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené. A konečné hlasovanie o pozmenenom znení návrhu uznesenia. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Ďakujem. Schválené. Dobre, tým končíme hlasovanie na dnes. A ideme k ďalšiemu bodu a tým je vypočutie. It will take a few minutes to change the podium.